kompetencie pána Ivary Padara, Jorga Mojtena, Lukasa Mandla a Michel Dejen a navrhol potvrdiť ich mandáty od 6. novembra, 8. novembra, 30. novembra 2017 a 1. januára 2018. Má niekto nejaké pripomienky? Takže môžeme mandáty takto potvrdiť.